Takže tým pádom to schvalujeme. V zmysle teda programu schôzy teraz nasleduje vyhlásenie Rady a komisie, pokiaľ ide o dohodu o spolupráci a partnerstve medzi EU a Tadžikistanom, Tadžickou republikou. Alois Paterle, eh, Peterle prekladá v mene výboru pre zahraničné veci. Najskôr eh, dávam s radosťou slovo mojej bývalej kolegyni predsedničke rady pre túto oblasť, eh, pani Malmström. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, dámy a páni, vážená pani komisárka, pán spravodajca, pán Peterle. Som rada, že tu dnes po obede môžem byť a diskutovať s vami o vzťahoch s Tažickou republikou. Je veľmi dôležité, aby sme eh, postupili a pokročili ďalej eh, vo vzťahoch s touto krajinou, tým, že podpíšeme dohodu o partnerstve a spolupráci. Viem, že tento parlament vždy prejavoval veľký záujem o túto problematiku. V 2001 eh, ste v rámci vašej stratégie vyzvali štáty, aby rýchle ratifikovali dohodu o spolupráci a potvrdili ste zámer parlamentu tým, že ste sami tým, že pristupujete k ratifikácii eh, tohto dokumentu, tejto dohody. Je tu veľké želanie eh, pokryť aj ďalšie kroky v rámci ich spolupráce a preto je nevyhnutné prijať takýto, takúto dohodu. Dúfam, že sa to všetko uzavrie do konca roka a tým pádom vyšleme silný signál, že otvárame novú kapitolu vzťahov medzi EÚ a Tažickou republikou. Dámy a páni, Tažikistan je e, dôležitou stratégiou našej celkovej zastrešujúcej stratégie vzťahov. Je to krajina vnútrozemí, ťažko dostupná a jedna z najchudobnejších má veľmi slabo chránenú hranicu s Afganistanom a tým pádom je dôležitou cestou pre pašerákov drog a takisto je to cesta pre radikálnych islamistov do tejto oblasti. Preto e, chceme naozaj podporiť Tadžickú republiku tak v ich záujme a zároveň aj v snahe riešiť spoločné problémy. Mala som už viacero kontaktov. Švédske predsedníctvo napríklad zaslalo skupinu na vysokej úrovni do tejto oblasti v júli a takisto sa uskutočnila konferencia o tomto regióne v Bruseli včera. E, Tažická republika je jedna z mála krajín e, v tejto oblasti, s ktorou nemáme ešte úplne jednoznačnú a takú všetko zastrešujúcu dohodu od konca studenej vojny. V prípade, že máme vážny záujem o tie problémy, ktoré som predtým uvádzala, tak budeme musieť vytvoriť vhodný rámec pre bilaterálne vzťahy pokiaľ ide o praktickú spoluprácu s Tadžikskou republikou, je nutné ju zlepšiť, tak aby lepšie odrážala spoločné výzvy, ktorým čeli región. Dohoda o partnerstve a spolupráci by umožnila lepšie štrukturovateľný prístup pre diskusie a problémy spoločného charakteru, napríklad e, právny štát, e, boj proti drogám, e, boj proti zločinu a takisto proti fundamentalizmu náboženskému. Zároveň musíme pokročiť v otázkach, ako je demokracia, dobrá správa, riadenie a dodržiavanie ľudských práv v tejto oblasti. Samozrejme, sme si vedomi, že to nebude jednoduchá výzva a preto sme naozaj potešení, že e, máme pred sebou, alebo vidíme, vnímame štrukturovaný dialog s Tadžickou republikou, ktorý umožní viesť e, dobrú diskusiu s touto protistranou. 23. septembra v Dušanbe je naplánované druhé kolo rozhovorov E, musíme naďalej nabádať Tadžickú republiku, aby naštartovali program reforiem. Často vývoj je pomerne znepokojujúci. My by sme boli radi, keby sa vyčetala demokratickejšia perspektíva pre túto krajinu, hlavne pokiaľ ide o právo združovania sa, e, slobodu e, teda slobodu vierovýznania a musíme presvedčiť Tadžickú republiku, že treba dodržiavať pravidla právneho štátu pri boji s nezákonnou, nezákonnou činnosťou, napríklad terorizmus a pašovanie drog, musíme počiarknúť, že je nevyhnutné dodržiavať ľudské práva a základné slobody ako spôsob prevencie etnických konfliktov. Máme vážnu obavu, pokiaľ ide o mieru korupcie, ktorá je v súčasnosti v tejto krajine prítomná tým pádom je znemožnené donorom dávať pomoc Tažickej republike a využijeme akékoľvek kanály, ktoré máme k dispozícii na to, aby sme presvedčili tažické orgány a teda úrady, aby čo najrychlejšie riešili tento problém. Pani e, e, predsedajúca, nemôžeme e, nevidieť aj tie tranzitné siete, tranzitné trasy, ktoré vedú cez Tažickú republiku. Takisto sú vystavení medzinárodnému zločinu. Budeme musieť zvýšiť podporu e, našu smerom k Tadžickej republike, aby dokázali bojovať s týmito aktivitami. Zároveň budeme musieť zahrnúť aj iné alternatívne formy príjmov pre nich. E, Toto úzko súvisí e, s našimi záväzkami smerom k Tadžickej republike a s našou snahou zostabilizovať tam situáciu a my sa tešíme na to, ako prispieme k zlepšeniu situácie. Tadžická republika ukázala otvorenú a konštruktívnu otvorený konštruktívny prístup, pokiaľ ide o e, čelenie takýmto výzvam. Tento dialog je veľmi dôležitý, keď sa snažíme pomôcť Tažickej republike, pričom e, spolupracujem aj s ich susednými krajinami a snažíme sa nájsť riešenia pre urgentné a komplexné regionálne problémy, ako sú klimatické zmeny, e, vodohospodárstvo a takisto aj stražne hraníc bude veľmi dôležité spolupracovať s Tažickou republikou a dohoda o partnerstve a spolupráci nám poskytne rámec, v rámci ktorého bude možné naďalej rozvíjať bilaterálne vzťahy. Tým pádom budeme môcť prispieť k tým všeobecným cieľom, ktoré sme si stanovili pre oblasť e, Strednej Ázie. A preto chcem e, vyzvať a nabádať tento parlament, aby dal svoj súhlas, aby čo najskôr mohla táto dohoda vstúpiť do platnosti. Ďakujem. Äh, Frau Kommissarin Präsidentin, vielen Dank. Madam President of the Honorable Members of Parliament. Äh, drahá rada, pani predsednička, äh, drahí poslanci, poslankyne. V prvom rade by som chcela poďakovať pánu Peterlemu za skvelú správu, pretože analýza, ktorú ponúka, je vynikajúcim zhrnutím situácie v Tadžikistáne. Túto časť jednoznačne podporujem. No a vzhľadom k tomu, že európska stratégia Eh, pre Strednú Áziu bola prijatá v júni 2007. Eh, my sme odvtedy rozvíjali vzťahy s krajinami Strednej Ázie tak, aby to bolo v náš vzájomný prospech. A dôvod eh, kontaktov, alebo teda Ehm, frekvencia týchto kontaktov sa zvyšuje. No a ja si myslím, že nie je ťažké pochopiť, eh, prečo je dôležitý, eh, dôležité udržiavanie kontaktov v oblasti napríklad bezpečnosti, vzdelávania, energetiky, diverzifikácia a tak ďalej. Stratégiou je skrátka eh, dosiahnuť úspech pri budovaní nového typu partnerstva s piatimi stredoazijskými republikami. Evidentne táto zastrešujúca stratégia spočíva na individuálnych a diferencovaných bilaterálnych vzťahoch, pretože tieto musia odrážať tie rôzne ašpirácie a aj orientáciu krajín, o ktorých hovoríme. Pretože možno viete, že naša spolupráca s Tačikistanom e, sa momentálne ešte stále riadi e, dohodou o obchode a spolupráci, ktorá bola uzavretá v 89. z SSR. V 94. ju Tačikistan e, v podstate potvrdil, ratifikoval. No a E, takéto niečo, alebo teda východiska tejto zmluvy už neplatia vo vzťahu k týmto piatim krajinám a takisto neplatia vo vzťahu k Tadžikistanu e, v súčasnej situácii. A preto sa snažíme rozpracovať novú e, zmluvu o spolupráci a partnerstve s Tadžikistanom a práve preto e, sa dostáva e, tento materiál aj pred vás do vašej rozpravy a dúfame, že výsledok tejto rozpravy pomôže prehlbiť kontakty s touto krajinou. V súčasnosti táto krajina, Tadžikistan, je konfrontovaná, ako už bolo povedané, závažnými sociálnymi a ekonomickými výzvami. Je veľmi dôležité, je to v záujme Európy, aby Tadžikistan úspešne prekonal tieto problémy. Je to krajina, ktorá má takmer 1500 kilometrovú hranicu s Afganistanom a e, leží blízko údolia Svat v Pakistane. Takže e, môže trpieť, e, môže trpieť tým, že sa ten konflikt z týchto krajín môže dostať aj do Tadžikistanu. Jednoducho je tam stále toto riziko. Takisto a takisto je tu riziko, že drogy z Afganistanu e, budú prúdiť cez Tadžikistan. No a preto je potrebné pomáhať, e, pomáhať tejto krajine, aby, aby sme zabranili šíreniu nestability. E, jednou z nevýhod je slabá ekonomika tejto krajiny. Jednoducho najchudobnejšia krajina z týchto stredoazijských krajín, Tadžikistán, bola postihnutá znížením cien surovín, ako napríklad hliníka alebo medi No a e, dostalo, alebo teda došlo tam v prvej polovici roku 2009 až o 34 zníženie e, štátnych príjmov. Znamená to, že stúpa úroveň chudoby a mnoho ľudí sa dostáva do veľmi zlej sociálnej a ekonomickej situácie, čo môže viesť k nepokojom. Takže ja dúfam a mm, som si istá tým, že sme na správnej ceste ohľadom rozvíjania vzťahov, vzťahov s Tačikistanom. E, okrem toho sa snažíme prostredníctvom návštev pána Morelsa, ktorý je osobitným zástupcom Komisie pre Stredoazijské republiky, ale aj prostredníctvom mojich vlastných návštev prehlbovať porozumenie medzi našimi dvomi krajinami a ide nám samozrejme aj o rozširovanie obchodných vzťahov, o napomáhanie rozvoju zdravotníckého systému, sociálneho systému, boja proti korupcii a zlepšovania situácie s ľudskými právami. Je pravdou, že prezident Rachman vytvoril e, post ombudsmana a tento ombudsman bude veľmi dôležitým partnerom v, v nasledujúcom dialogu o ľudských právach e, medzi Tadžikistanom a EÚ, ktorý, ako ste spomenuli, sa začne 23. septembra. Zatiaľ reforma inštitúcií v Tadžikistane nenapreduje veľmi rýchlo a dúfame, že odporúčania e, semináru občianskej spoločnosti v Dušambe bude, budú zohľadnené tadžickou vládou, a to najmä v otázke reformy zákona o živnostníkoch a e, trestného zákona v Tadžikistane. Ja viem, že máte všetci asi najväčšie obavy o dodržiavania ľudských práv v Tadžikistane a môžem vás ubezpečiť, že komisia tieto vaše obavy plne zohľadní v našom dialogu s touto krajinou. No a pokiaľ ide o ekonomické reformy, vidíme pokrok. E, napríklad v podobe mechanizmu znižovania dlhov, ktorý e, dúfame bude cestou k reforme polnohospodárstva a e, slobody e, polnohospodárskej činnosti na farmách. A toto by mohol byť začiatok ekonomickej prosperity tejto krajiny. A my vďaka tomu dnešnému materiálu budeme môcť spolupracovať s Tadžikistanom na ďalších reformách ekonomického aj politického charakteru s osobitným s osobitným dôrazom na dodržiavanie ľudských práv. Tieto reformné snahy už dnes, môžem povedať, e, sú podporované pomerne e, veľkým počtom projektov vzájomnej podpory e, v rokoch 2007 až 2010 by malo ísť o zhruba 66 miliónov eur. Táto čiastka by sa v troch rokoch 2011 až 2013 mala zvýšiť až na 70 miliónov eur. No a táto naša podpora sa bude zameriavať na sektorálnu podporu, sociálnu ochranu a zdravotníctvo, reformu e, verejného sektora a takisto asistenciu pri rozvíjaní tohto verejného sektora. No a v tomto procese nás budú podporovať, bude podporovať naša delegácia v Dušambe. E, je mojím úmyslom pred koncom tohto roka e, dosiahnuť to, aby tento náš regionálny útvar v Dušambe sa stal plno, e, plnohodnotným zastúpením, ktorý bude môcť e, e, uľahčovať implementáciu dohody o partnerstve a spolupráci. No a dúfame, že vďaka tomuto zastúpeniu budeme môcť reálne zhodnotiť pokrok v tých rôznych oblastiach a že tento pokrok bude aj merateľný na základe určitých benchmarkov. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne, pani komisárka. Teraz dávam slovo spravodajcovi, pánovi Peterlemu, na 4 minúty. Ďakujem veľmi pekne. Pani predsedajúca, pani predsedníčka, pani komisárka, drahí kolegovia, rozhodnutie uzavrieť zmluvu o partnerstve a spolupráci medzi európskymi spoločenstvami, členskými štátmi a Tadžickou republikou je v súlade so stratégiou EÚ o prístupe k stredoazijským krajinám a takisto je v súlade so snahou rozvíjať spoluprácu v rámci Európskej únie e, pri podpore obchodu s rôznymi sektormi mimo Európy. No a e, dúfam, že čoskoro pristúpime k ratifikácii tejto zmluvy a po, e, Kyrgyzsku, Kazachstáne a Uzbecku budeme môcť dosiahnuť takúto dohodu aj s Tadžikistanom. Dohoda o obchode a spolupráci, ktorá bola uzatvorená medzi EÚ a bývalo, bývalým sovietským zväzom vyprší, platnosť, jej platnosť vyprší a budú, budú musieť nahradiť tieto dohody. A Európska únia touto novou dohodou vyjadruje svoj strategický úmysel e, spolupracovať s Tadžikistanom, ktorý v tejto časti sveta sa považuje za veľmi dôležitého partnera. Prehobené kontakty s touto krajinou budú znamenať vyššiu stabilitu a bezpečnosť a ďalej pomôžu rozvíjať jeho ekonomiku, a skonsolidujú demokratické inštitúcie a zabezpečia dodržiavanie ľudských práv a e, právneho štátu. Ciele európskej politiky voči Tadžikistanu e, sa zameriavajú najmä na podporu, pod, na podporu boja proti chudobe, e, reform, na podporu reforiem a takisto účinný boj proti pašovaniu drog a organizovanému zločinu. Správa tiež vyjadruje kritiku ohľadom stavu demokracie v tejto krajine a vyjadruje určité obavy o prílišné bujenie, prílišnú, prílišné bujenie uh, úplatkárstva a takisto sa e, upozorňuje na problémy napríklad v sektore vzdelávania, ktoré by sa mali čo najskôr riešiť reformou. V tejto správe tiež vyjadrujeme našu obavu ohľadom dodržiavania ľudských práv, najmä práv žien, ďalej nezávislosť súdnej moci a nedostatočné podmienky na fungovanie občianskej spoločnosti a jej organizácií. Dôležitý je tu dialog a E, jeho pokrok je veľmi významný pre rozvíjanie vzájomných vzťahov. Táto dohoda vyjadruje e, našu vieru v potenciál Tadžikistanu. Jednoducho sa domnievame, že je možné vytvoriť z Tadžikistanu moderný a dobre fungujúci štát, ktorý bude môcť e, vykonávať svoju regionálnu funkciu úspešným spôsobom. A to najmä ohľadom, ohľadom hatenia cesty extrémizmu, ktorý sa môže šíriť z Afganistanu a Pakistanu. A táto správa tiež má vplyv na na ďalšie e, vzťahy v tomto regióne Strednej Ázie. E, jednoducho by som chcel poďakovať záverom kolegom za spoluprácu a komisii za jej veľmi e, hodnotné vstupy. Rád by som osobitne poďakoval veľvyslanectvu Republiky Tadžická za jej spoluprácu a s týmto s touto dohodou dúfam, Európska únia bude schopná prehlbiť svoju doterajšiu spoluprácu s Tažickou republikou a dúfam, že v nasledujúcom období sa e, táto zmluva bude skutočne uplatňovať. A ja naozaj odporúčam, aby sme prijali túto dohodu s, Tadži- Tadžikistanom. Ďakujem pekne, pán Peterle. Nasledujú teraz e, rečníci v mene skupín, najskôr pán Kačmarek za ľudovcov kresťanských demokratov minúty. minúty. Pani komisárka, pani ministerka, v prvom rade chcem poblahoželať spravodajcovi pánovi Peterlemu k vynikajúcej správe, veľmi vyváženej, a to chcem zdôrazniť, teda ide tu správu o spolupráci EÚ-Tadžikistan. Často kritizujeme Tadžikistan za nedostatok demokracie, hovorí sa, že tam nie je sloboda tlače, náboženská sloboda a tak ďalej. Nebude nič proti tomu hovoriť, to je jasné. Ale musíme si uvedomiť, že v poslednom čase Tadžikistan urobil veľký kus práce v oblasti boja proti korupcii, eh, v boji za ľudské práva a tak ďalej. Je to stabilná krajina a to je veľmi dôležité, pretože Tadžikistan sa nachádza na veľmi dôležitej krížovatke pre nás. E, susedí s Afganistanom, vieme, že tam je problém pašovania drog, terorizmu, extrémizmu a na druhej strane sú tu ďalší susedia, čoraz menej stabilní. To je Pakistan. E, e, Tadžikistan môže byť skutočným spojencom Európskej únie a preto musíme napomôcť demokratizácii tejto krajiny, posilniť ekonomický, sociálny a politický potenciál. Dámy a páni, treba si uvedomiť, že Tadžikistan je z najchudobnejšou z krajín sovietsk- bývalej sovietskej centrálnej Ázie. Je to krajina, ktorú vari naviac minulý rok postihla potravinová kríza a preto si myslím, že je veľmi dobre, keď v tejto správe hovoríme o cieľoch aj v tejto oblasti, pretože na to často zabúdame. Európska únia je hlavným obchodným partnerom Tadžikistanu a preto spoločne musíme ten, túto dohodu naplniť, aby sa stabilizovala v tejto krajine ekonomická situácia. Okrem kritík Tadžikistanu na e, kritik tých vecí, ktoré nejdú dobre, tak treba povedať, že je tu pozitívna vec a síce rozvoj vzťahov s touto krajinou. A ja ďakujem pánovi Peterovému za vyváženú správu. Teraz odovzdávam slovo za Alianciu liberálov a demokratov v Európe. Pán Rinaldi, minúta. Grazie, grazie, Ďakujem, vážená pani predsedníčka. Ďakujem, drah, drahá Cecília, drahí kolegovia z rady. E, pani komisárka, my sme všetci veľmi šťastní, že, sme, že tu máme tento návrh dohody a my ako liberáli a ja ako člen delegácie pre vzťahy s Centrálnou Áziou s tým len súhlasím. Vítam toto rozhodnutie, ktorého cieľom je rýchle vytvorenie nových štruktúr e, v regióne, ako to už povedala pani komisárka. Tadžikistan je často považovaný za predsunutú hliadku a predsunuté stanovisko Európy, ako aj iné krajiny, keďže iné krajiny Centrálnej Ázie, e, Tadžikistan leží vo veľmi citlivej zóne, E, je to krajina v, priam v ohnisku terorizmu a iných negatívnych prvkov. Demokracia je tam bohužiaľ ešte veľmi slabá, ale vďaka týmto dohodám môžeme pokročiť aj politické a kultúrne. Ďakujem pekne za zelených. Teraz e, pani Hautala, minúta 30. Kýtos, puhemies. E, Tadžikistanin kanssa... Ďakujem veľmi pekne. Ryhtyä Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Naozaj sú pádne dôvody, prečo sa rozhodnúť do, uzavrieť takúto dohodu o partnerstve a spolupráci s Tadžickou republikou v porovnaní napríklad s Uzbekistanom. Tam naozaj vládne diktatúra. Tadžikistán je na dobrej ceste zlepšenia a Európska únia môže situáciu v krajine e, ovplyvniť s pozitívnym spôsobom za pomoci tejto dohody. Bolo dobré vypočuť si, e, že komisia a rada sa vyjadrili na tejto pôde, že predovšetkým demokracia a ľudské práva musia byť centrálnym bodom programu a takisto je nutné zlepšiť právny štát. Je dobre vedieť, že post ombudsmana bol e, stanovený, alebo teda zriadený takýto post v krajine, pretože to je dôležité z pohľadu napredovania a vývoja krajiny a my v plnej miere podporíme takýto program. Ale pokiaľ ide o vodné zdroje, to je otázka, ktorej by som sa chcela venovať. Je veľa e, podzem, zásob podzemných vôd a chceli by sme pomôcť Tadžijskej republike, aby dokázali rozumným a demokratickým spôsobom využívať e, tieto zdroje pri zohľadnení pričom sa zohľadnia záujmy tých krajín, ktoré e, ležia, ktorých územie sa rozkladá nad takýmito vodami. Problém bola napríklad, alebo otázka je vybudovania veľkých eh, vodných elektrární. Myslím si, že takýmto spôsobom by sa zlepšila situácia tých eh, krajín v Strednej Ázii. Teraz pán Tenok na dve minúty. Ďakujem, pani predsedajúca. Tačikistan eh, nemá možnosť požívať veľké, nemá veľké energetické zdroje v rámci Strednej Ázie, ale to nie je dôvod, prečo by sme mali marginalizovať na úkor tých eh, bohatších a väčších krajinov, krajín. Stredná Ázia je nevyhnutná, pokiaľ ide o eh, bezpečnosť EÚ. Pokiaľ ide o posilnenie vzťahov z EÚ, niektoré krajiny v tomto regióne budú eh, dosávať rýchlejší, lepší pokrok, ale musíme ehm, mať prístup kolektívnej angažovanosti, keď sa snažíme zlepšiť tie vzťahy. Toto bol pomerne izolovaný a prehliadaný región, hlavne zo strany EÚ tým, že niektorým krajinám dávame prednosť nad inými v tejto oblasti, tak tým môžeme e, narušiť tie vzťahy. Hlavne ide o využívanie chudoby na, za účelom radikalizácie teda ľudí a rozširovania nenávisti. Tadička, vláda Tadičkej republiky zavrhla extrémizmus a snaží sa s tým spôsobom konsolidovať demokraciu. Tadička republika ešte stále nesie rany z brutálnej sekulárnej vojny e, medzi dvoma nepriateľnými stranami, e, ktorých e, pôvod siaha až do 90. rokov. Ľudia z Tadžikistanu nechceli byť svetkami prelievania krvi a preto sa postavili za operácie NATO proti Talibanu v Afganistánu. Misia ISAP v Afganistane je mimoriadne dôležitá z pohľadu budúcnosti Tadžickej republiky a môže ju ukotviť smerom na západ je nutné povedať, že e, za teda to, čo sa podarilo Tarickej republike urobiť z pohľadu, z pohľadu demokracie a e, vylepšenia riadenia, nie je to dostačujúce, ale určite e, príde k zmene a k posilneniu demokracie. Tak sa EU aspoň postavila, pokiaľ ide o Bielorusko a myslím si, že aj Tadžická republika si zaslúži rovnaké zaobchádzanie. Preto ECI skupina podporuje hlbšie partnerstvo a spoluprácu s Tadžickou republikou smerom k zlepšenej demokracii a vyšším štandardom ľudských práv. Ďakujem pekne. Ďakujem pán Tanok. Teraz za GUE pani Lezing. Minúta 30. Áno, ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem za vypracovanie správy. Ako členka výboru pre vonkajšie záležitosti som sa spýtala predstaviteľa komisie, ako to vyzerá v rámci vypočutia, aké sú vzťahy. A on jasne povedal, že po vstupe do platnosti eh, bude posilnená spolupráca medzi Frontexom, ktorá je zodpovedná za eh, ochranu hraníc, ako aj eh, za migračné toky. 1200 kilometrov dlhá hranica medzi Tadžikistanom a Afganistanom už bola spomenutá. Čiže to bude e, ďalším cieľom represívnej e, politiky EÚ, pokiaľ ide o povinné, povinné bránenie sa. Európska únia sa takýmto spôsobom bude e, môcť striasť nejakých živlov, ktoré vstupujú týmto, týmto smerom a touto cestou do EÚ. V dôsledku takého, takéto dohody budú internovaní utečenci v táboroch, v ktorých vládnu podmienky, ktoré sú pod ľudskú dôstojnosť a to už e, bolo spomínané a deje sa tak podobne aj v Ukrajine v súčasnosti. Takýto spôsob e, riadenia medzinárodnej migrácie e, spočíva aj vo veľkých prestupkoch proti dohovoru zo Ženevy, ženevskému dohovoru a takisto výrazným spôsobom porušuje základné ľudské práva. z môjho pohľadu európska politika susedstva je jeden z prostriedkov, ako zaručiť zlepšenie situácie a preto e, z pohľadu GUE e, máme veľmi skeptický pohľad. Za frakciu Európskej slobody a demokracie pán Belder, minúta. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. V tejto diskusii sa e, e povedalo viac vecí, na jednej strane je pravda, že to uznesenie pána Peterleho presným spôsobom E, hovorí o e, problémoch, ktoré tam sú, tak e, v hospodárskej oblasti, ako aj v spoločnosti. A na druhej strane si myslím, že sa veľmi, eufemiz, veľmi eufemizuje stabilita v tejto krajine, aspoň čo ja som počul, ja som teda výrazum, neviem, že odkiaľ to všetko vyplýva, ale mne tá krajina nepripadá ako veľmi stabilná. Každopádne dobre, Európska únia by mala nejakú takúto dohodu uzavrieť a bude to mať určite aj pomerne veľké dôsledky na výpovednú hodnotu Eh, ja tu napríklad v odseku 2 čítam o eh, znepokojení alebo eh, strate ideálov celej tejto tažickej spoločnosti, ale ja neviem, či sa hovorí len o protestantoch alebo aj o muslimoch, pretože tam nie je sloboda, sloboda vierovýznania. No a takisto bude treba za znepokojené považovať mnohé skupiny v spoločnosti, ktoré, ktorých práva nie sú dodržiavané. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Belder. Ďalší rečníci, rečničky, e, najskôr pán Alaky. Minúta. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Ja veľmi podporujem túto dohodu a myslím si, že ide o veľký krok vpred v spolupráci medzi Európskou úniou a Tadžikistanom čo je veľmi dôležitá krajina, a to z niekoľkých dôvodov. Uvediem len jeden dôvod, a to príspevok k stabilite, e, k stabilite a bezpečnosti v tomto regióne pre Európsku úniu. Tadžikistan je totiž veľkou kryžovatkou, e, ktorou prúdia drogy z Afganistanu do Ruska a Európy. Minimálne 30 heroínu, ktorý e, sa vyrobí v Afganistane, prichádza do Európy a Ruska práve práve cez túto krajinu, cez Tadžikistán. My, teda medzinárodná komunita, sme pred desiatimi rokmi rozbehli e, veľkú akciu a snažili sme sa e, obmedziť tieto drogové toky a zdá sa, že e, výsledky sú celkom povzbudzujúce. Ide o priamy príspevok k stabilite a bezpečnosti Európy. A táto dohoda to len podporí. Isté, E, sú tu určité nedostatky alebo obmedzenia alebo problémy, o ktorých kolegovia hovorili. V Tadžikistane. možno chýba e, úplný rešpekt práva, je tam chudoba a tak ďalej, ale nehovorme, že je to ideálne. A teda nie je to samozrejme ideálne, ale môžeme to zlepšiť. Ďakujem veľmi pekne. Um, e, ospravedlňujem sa, hovorí predsednička, ale jedna minúta je veľmi málo času. Kolegyne, kolegovia, dostávame sa k spontánnej diskusii. 5 minút ako prvý sa prihlásil pán Panceri. Minúta, nech sa páči. Grazie, presidente. Penso anch'io che sia davvero... Ďakujem, pán predseda. Myslím si, že táto dohoda je skutočne vynikajúca vec. Táto dohoda s Tadžikistanom umožní dosiahnuť isté ciele, ktoré možno by bolo lepšie trošku objasniť. Najskôr samozrejme treba uznať túto krajinu, ktorá má naozaj strategickú pozíciu a bolo by vhodné vytvoriť z nej priestor mieru a bezpečnosti. Musíme sa pokúsiť pokročiť aj v ekonomickom a sociálnom rozvoji krajiny. Je to najchudobnejšia krajina tohto regiónu. Ďalším cieľom je, aby e, demokracia, slobody a ľudské práva v tejto krajine e, získali väčšie záruky. To je v každom prípade veľmi dôležité a myslím si, že môžeme hlasovať za to, čo nám bolo navrhnuté. Ďakujem pekne, pán kolega. Teraz dávam slovo pánovi Kacinovi. Hvala lepa, gospa predsedujúča. Rád by čestito Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ja by som chcel poblahoželať pánovi kolegovi Peterlemu eh, k vypracovaniu skutočne skvelej správy, pretože eh, Tačikistan je posledným štátom z tejto skupinky v Strednej Ázii, eh, ktorých názvy končia stan na stan, kde sme ešte nemali nejakú dohodu. A mm, toto jednoducho e, nie je priateľné. Oblasť stability a spravodlivosti je v našom záujme, je to jednoducho strategický záujem nielen nás, ale celého sveta, pretože tieto krajiny fungujú ako e, jedna spojená nádoba. A preto naše snahy by sa mali zameriavať na všetky štáty v tejto oblasti bez ohľadu na ich veľkosť alebo napríklad ich, e, ich bohatstvo bohatstvo, e, či už v prírodných strojoch alebo v energetických surovinách. Každopádne chcem poďakovať spravodajcovi, ako aj pani komisárke a švedskému predsedníctvu za to, že mm, spoločne umožnili túto dohodu. E, dúfam, že budúcnosť bude lepšia. Ďakujem pekne, pán Senke. Dziękuję bardzo, e, chciałem bardzo podziękować za możliwość. Dziękuję, chcę podziękować postavenia pytania. Chcem poďakovať za to, že som dostal rečnícky čas a chcem položiť jednu otázku. Nazdávam sa, že e, je veľmi dobrý krok e, podpísanie tejto dohody a vhodný krok, ale napriek tomu si kladiem jednu otázku a chcem ju položiť aj pani ministerke Malstrom. Prostredníctvom aktivít, ktoré tam Európska únia vykonáva, nebolo by možné vyvíjať väčší tlak na pomoc Tadžikistanu v tom zmysle pre tie osoby, ktoré sú zodpovedné za vzdelávanie ľudí, ktorí bránia e, hranicu s Afganistanom. Je tam 1500 kilometrov hranice s Afganistanom a je dôležité tam vzdelávať strážcov. To je veľa kilometrov, sú tam problémy, o ktorých všetci dobre vieme v súvislosti s Afganistanom. A preto musíme pomôcť pri vzdelávaní odborníkov a síl, ktoré kontrolujú a strážia hranice. To je nevyhnutné. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega. Už nevidím. Áno, vy ste sa hlásili, pán kolega? Do spontánnej diskusie vy nie, pán Posel. ho vidím úplne vzadu, nech sa páči. Pani predsedajúca, ja by som chcel povedať, že je to vynikajúca správa kolegu, kolegu Peterleho Mali by sme si ujasniť, že tieto národy, ktoré milujú slobodu e, v Strednej Ázii, e, patria e, medzi naše najdôležitejších partnerov. A táto krajina, respektíve tento región, bol často okupovaný dominujúcimi silami. Prvýkrát za posledné storočia opäť požívajú tú slobodu a my sme mali využiť túto možnosť naozaj založiť tam tradíciu partnerstva a spolupráce. A ja musím niečo povedať k tej kriminalite, ktorá predtým zaznela. Samozrejme, musíme proti nej bojovať spoločne, ale najskôr by sme mali sa pozrieť na kultúrne dedistvo týchto krajín, na kultúr a mali by sme si uvedomiť, že ide o prastaré e, národy, ktoré sa zaoberajú obchodom, ktoré neobchodovali len s drogami, ale aj s tovarmi, ktoré boli dôležité tak pre Európu ako pre celý svet a preto by sme mali zdôrazniť, že ide o partnerstvo a nie paternalizmus. Ähm, Ďakujem, pán Poselt. Posledný, kto vystúpi v tejto spontánnej diskusii, bude pán Plivlis. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ja by som chcel eh, sa zamyslieť nad eh, otázkou zločinu a nelegálneho pristahovalectva. Je totiž pravdou, že Tadžikistán a jeho geopolitická situácia sú absolútne e, zásadné, veľmi dôležité veci a otázka je, ako sa nám e, na jednej strane, ako, ako, sa, ako sa máme snažiť obmedzovať zločin, ktorý povedzme prichádza z Afganistanu a ako na druhej strane obmedzovať migračné toky. Jednoducho Európa si nemôže dovoliť e, nemôže dovoliť tolerovať tieto migračné toky z Afganistanu cez Tadžikistan, pretože v tejto chvíli e, to, e, tá, tá záťaž smeruje e, neproporcionálne do krajín okolo Stredozemného mora, Malty, na Maltu, Cyprus, Taliansko, Grécko, ale krajiny severu Európy budú túto, tento problém pociťovať možno neskôr. Takže mm, skôr či neskôr Európa pochopí, že nemôžeme jednoducho všetky tieto migračné toky akceptovať my. Ďakujem pekne, pán kolega. Po rečníkoch, po poslancoch a po spravodajcovi teraz opäť dávam slovo predsedničke rady. Pani Malstrem, nech sa páči. Debatem. Er Ďakujem veľmi pekne eh, za túto rozpravu. Chcem eh, pripomenúť, čo pán Peterle vo svojej skvelej správe hovorí táto dohoda je akýmsi ako si skladačkou a väčším cieľom je stabilita a bezpečnosť v Strednej Ázii a my nesmieme strácať zo zreteľa tento hlavný cieľ, pretože tých problémov je tam množstvo. Každá krajina v tomto regióne má svoje špecifika, nejde tam len o Tadžikistan a jeho vzťah k Afganistanu a Pakistanu a presne to sa snažil pán Peterle v tejto správe podchytiť systematickým spôsobom. Ja e, som veľmi rada, že pre Európsky parlament ľudské práva sú a zostávajú veľmi dôležité. Tieto ľudské práva, ich dodržiavanie sú v Afganistane problémom a zostáva tam ešte mnoho práce tak na poli budovania demokracie, ako aj rešpektu k ľudským právam. A bolo tu povedané, že že sa snažíme o dialog o ľudských právach a na budúci týždeň budeme veľmi jasne počas tej našej misie hovoriť o, o európskych hodnotách a o našich očakávaniach od Tadžikistanu. A e, prebehla tiež konferencia, konkrétne v júli, ktorá sa touto vecou zaoberala. Organizovali sme a spolu organizovali sme ju práve my. Boli tam zástupcovia z Tadžikistanu, z výskumu, e, z občianskej spoločnosti, rôzni experti, e, vedci, ale aj mnohí ľudia, z tadžických e, orgánov štátnej správy a e, hovorili sme na tejto konferencii o posilnení právnych istôt a e, právneho štátu. Um, Veľmi dôležitou je otázka vody. Ehm, my, Európska únia, podporuje viacero projektov um, ktoré sa zamerajú na, zamerajú na využitie vody, teda hydrologických projektov, projektov vodných elektrární. Toto je jednoducho oblasť, v ktorej môžeme spolupracovať. Pán Tomka spomenul e, ochranu hraníc a vôbec správu hraníc. Toto je naozaj veľmi, veľmi dôležitá otázka, pretože Európska únia e, v tomto regióne podporuje tými 66 miliónmi eur do roku 2010 a potom to bude 70 miliónov na tie ďalšie 3 roky 2011 až 2013 Um, a dúfame, a určite tam bude možnosť uh, posilniť v rámci týchto projektov aj uh, ochranu hraníc a povedzme zabezpečiť nejaké školenie pohraničníkov a policajných zložiek, ktoré sa zaoberajú ochranou hranice. Určite sa komisia bude venovať aj tomuto. No a pani predsednička, ak môžem uzavrieť v tejto krajine, v Tadžikistane, ako aj v zbytku regiónu, je ešte stále množstvo problémov, nedoriešených problémov, ale zdá sa, že sa otvára svetlo na konci tunela a tieto výzvy jednoducho sa nevyriešia sami. My môžeme k tomuto riešeniu prispieť. Ja som veľmi rada, že dnes táto záležitosť je v tejto snemovni a dúfame, že táto dohoda, pokiaľ sa schváli, nám dá do rúk nástroj, ktorým budeme môcť e, posúvať vpred aktívny dialog o ľudských právach, o demokracii a o bezpečnosti tohto krajinou. Je to veľmi dôležitý krok vpred a vyplňa sa e, týmto krokom, týmto schválením e, veľmi veľká diera, ktorá v tomto regióne existovala. Ďakujem pekne, pani ministerka. Teraz v mene komisie vystupí pani komisárka Ferelo Waldner. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. V prvom rade Ehm, by som chcel povedať, že ubehlo už pomerne veľa času, um, odkedy sme formulovali Európsku stratégiu o Strednej Ázii a vidíme, že e, táto stratégia má reálny vplyv na stabilitu a bezpečnosť krajina v tomto regióne. Ako povedal pán Tenok e, veľmi Eh, správne, my by sme nemali marginalizovať Tačikistan. Práve naopak, mali by sme eh, venovať tejto najchudobnejšej krajine Strednej Ázie veľa pozornosti. Popri tomto všetkom, áno, iste, sme si plne vedomi toho, že v tejto krajine eh, si, sú mnohé problémy, sú to veľké výzvy. Ako povedal pán Laki, Tačikistan pardon, Afganistán zostáva najväčším producentom heroínu na svete a tento heroín sa dostáva von cez Tadžikistán a cez ostatné krajiny Strednej Ázie. Tam jednoducho e, funguje e, táto tranzitná trasa. Heroín, opium a ostatné opiaty idú e, cez Tadžikistán do, cez Irán a toto je tá južná, to je teda konkrét cez Irán, to je južná trasa a hore to ide potom cez Kazachstan, to je severná trasa. Takže skutočne e, obe tieto trasy sa vlastne stretávajú v Tadžikistane a vieme, že toto je veľmi, veľmi dôležitá vec, ale takisto vnímame to, že výroba drog e, sa v Afganistane znížila a ide v podstate o vec e, spolupráce tak, aby sme Eh, túto výrobu ešte, ešte ďalej znížili. My sme ehm, zamerali našu pozornosť na eh, kontrolu hraníc, pretože práve tam môžeme bojovať proti nelegálnemu, eh, nelegálnemu pašovaniu drog, ehm, ale snažíme sa bojovať aj proti výrobe drog. Ja som navštívila tieto inštitúcie osobne a môžem vám povedať, že fungujú veľmi dobre. S už teraz vykonávame, vykonávame určité e, projekty školenia, vzdelávania. No a pokiaľ by som sa mohla venovať tej otázke ľudských práv, to je ďalšia oblasť, tak e, naozaj tá nová zmluva o partnerstve a spolupráci obsahuje nástroj, ktorým e, sa nám umožní prehlbenie dialógu s Tadžikistanom v tejto oblasti. Teda ide o doložku o ľudských právach v tejto dohode. A táto doložka nám dáva prostriedok a príležitosť hovoriť s tadžickými orgánmi o všetkých súvisiacich záležitostiach, ako napríklad zamestnávanie detí, práva žien, e, práva e, právo vierovýznania, pán Belder, to ste spomenuli vy, pretože áno, to je pravda, zatiaľ v tejto oblasti Tadžikistan nie je práve ideálnou krajinou. Voda bola spomenutá, a ja e, už mnoho, mnoho rokov viem o týchto problémoch a snažíme sa pomáhať e, Tadžiki, e, Tadžikistanu a teraz vlastne zohrávame úlohu akéhosi facilitátora medzi týmito stredoazijskými krajinami, pretože sme presvedčení, že túto otázku treba riešiť na regionálnej úrovni treba brať do úvahy tú e, časť, ktorá je hore po prúde, to je práve Tadžikistan, a e, tú časť, ktorá je dole e, po prúde riek, to je Kazachstan a ostatné krajiny. A len v tomto kontexte mám pocit, je možné nájsť nejaké stále riešenie. A preto spolupracujeme so všetkými krajinami v tejto oblasti a takisto sa snažíme rozbiehať e, národný dialog o vode, teda malo by to e, sa rozbehnúť tento dialog v roku 2010, kde sa budú riešiť všetky tieto otázky súvisiace s vodným hospodárstvom. No a e, záverečné pripomienky, pani predsednička. Teraz je práve ten správny čas, kedy môžeme podporiť poslednú fázu ratifikácie tejto zmluvy o partnerstve a spolupráci, pretože intenzívnejšia spolupráca s Tadžikistanom s vašou podporou, s podporou Európskeho parlamentu je podľa môjho názoru vo veľkom záujme občanov. No a e, na pozitívnu notu vysielame týmto veľmi silný signál, signál Tadžikistanu v tom, že Európania, Európa e, má záujem o e, Strednú Áziu a že plní svoje záväzky zo stratégie pre Strednú Áziu. A nakoniec to bude mať aj pozitívny vplyv na našu bezpečnosť a podpory prehlbenú regionálnu spoluprácu, ktorá je jednoducho absolútne nevyhnutná pre stabilitu v tomto regióne. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani komisárka. Teraz dám ešte raz slovo spravodajcovi, pánovi Peter Lemu, dve minúty. Ďakujem pekne. Chcem poďakovať za tie slova, ktoré odzneli a za to svetlo, ktoré bolo vnesené do tejto témy a za nový dôraz, ktorý bol položený. E, vidím, že aj táto rozpráva poukázala na väčšiu jednotnosť medzi europoslancami a takisto väčšiu rozhodnosť, pokiaľ ide o posilnenú a pevnejšiu spoluprácu s Tažickou republikou. A takisto som rád, že všetci si uvedomujeme identitu Tadžikistanu a tú špeciálnu úlohu, ktorú zohráva v regióne budem takisto rád, keby ste boli tak eh, dôrazní pri monitorovaní implementácie tejto dohody a čo skoro sa nám naskytne možnosť tak urobiť. Takisto chcem zdôrazniť dôležitosť parlamentného rozmeru pri monitorovaní implementácie, ktorá je zaručená cez delegácie pri kontaktoch s krajinami Strednej Ázie. Som presvedčený, že aj zajtra urobíme tú poslednú vec, ktorá pred nami stojí, a to je získať veľkú väčšinu pre túto dohodu a ako náhle vstúpi do platnosti Európska únia a Tadžikistán budú mať možnosť spolupracovať na regionálnej, bilaterálnej aj globálnej úrovni. Ďakujem veľmi pekne za spoluprácu a za všetku pomoc. Ďakujem pekne, pán spravodajca. Na záver tejto výmeny mám ešte návrh uznesenia výboru pre vonkajšie záležitosti. Spoločný, spoločná Výmena tým pádom je uzavretá. Zajtra budeme hlasovať o návrhu uznesenia.